Dámy a páni, ďalšia schôdza e, bude zajtra 16. E, apríla 2013 od 9. do 14. a potom od 15. do 23.